Uh, good morning, dear colleagues. Dobré ráno, vážení kolegovia. Musíme začať našu schôdzu. Máte návrh programu, ak nemáte námietky, budeme považovať tento návrh za schválený. Niekoľko oznámení. E, výbor NV a výbor pre kontrolu rozpočtu bude mať výmenu názorov o e, vyhľadovanie tabakových e, e, výrobkov. To sa bude konať e, v stredu 12. júla o 10.30. Bude to v rámci zasadnutia výboru kont. Táto diskusie súvisí s verejnými konzultáciami pri implementácii Európskeho systému vyhľadávania podľa článku 12.13 smernice. Budete všetci vítaní. Po druhé, v súvislosti so spoločným e, zasadnutým výborom e, DVNV ohľadom e, koordinačného centra pre mimoriadne situácie. Budeme mať spoločnú prezentáciu tiež s výborom KONT osobitnej správy dvorov auditorov, mechanizmus civilnej ochrany, koordinácia reakcie na prírodné katastrofy mimo Európskej únii bola pomerne efektívna. Členovia, najmä tí, ktorí sa e, zúčastnili návštevy koordinačného e, strediska 30. mája, e, sú srdečne pozvaní. To sa bude konať 12. júla o 9 táto výmena názorov medzi našimi výbormi pripravené k generálnym rediteľstvom ECHO o pre fungovanie tohto strediska. Urobila sa analýza príslušných e, údajov a to sa bude robiť v rámci priebežného e, hodnotenia e, tohto strediska, ktoré sa bude konať v septembri. Ten istý deň 12. 12. E, júla 12. budeme mať ďalšiu spoločnú výmenu názorov počas zasadnutia výboru KONT spolu s výborom NV a DV E, v súvislosti e, e, so správou Dvoru auditorov. Mimoriadne spoločné stretnutie výboru Envy a ITRE sa bude konať v pondelok 11. septembra od 7. večer. Bude to trvať hodina a pol. Bude sa to konať v Štrasburgu. Budeme diskutovať o pozmeniacich návrhov, ktoré súvisia s eh, E, e, e, so spisom riadenie energetickej únie máme dnes zabezpečené tlmočenie do 20 jazykov. Je to k dispozícii na internete a všetky materiály sú k dispozícii v elektronickej podobe. Ak nebudeme mať žiadne námietky, E, naša e, zapisnica z predchádzajúcej schôdze sa bude považovať za schválenú. A teraz prvý bod nášho dnešného programu Spoločné pravidla pre spoločný trh s elektrickou energiou. Prepracované znenie. Budeme e, rozoberať návrh stanoviska. Spravodajca je pán Poc. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a pekné dobré ráno všetkým. Počas uplynulých 20 rokov energetický sektor e, Unie prešiel e, viacerými zmenami, zavazali sa viaceré e, baričky, výroba elektrické energie sa odpojila od prenosu a distribúcie, potreba boja s klimatickými zmenami nás nutí znižovať objemy emisí skleníkových plynov a ďalších emisí v oktobri 2014 e, závery rady stanovili e, e, ďalšiu trajektóriu vývoja a potvrdili pripravenosť únie ísť príkladom v boji proti klimatickým zmenám. Prechod na konkurenceschopný energetický systém, ktorý je odolný, si vyžaduje komplexný prístup a preto komisia sa rozhodla, že vytvorí energetickú úniu. Jednou z e, e, e, hlavných víziev smerom k zníženiu potreby uhlíka je adaptácia trhov s elektrickou energiou. Súčasné pravidla zvýšujú hospodárskú súťaž na trhu veľkých a malých odberateľov. Tento systém treba sprúžniť aby mohol reagovať na e, väčšiu decentralizáciu použitie e, obnoviteľných zdrojov. Podiel obnoviteľných zdrojov e, energii sa zdvojnásobil počas uplynulých desiatich rokov z 14,4 v roku 2004 na 28,8 v roku 2015. Obnoviteľná energia je teraz e, konkurencieschopná e, z hľadiska nákladov, niekedy ešte je lacnejšie než energia z fosilných palív. E, tam je zamestnané viac ako miliónov ľudí v Európe a tam prichádzajú ďalšie investície a znižuje to našu závislosť na dovozu fosilných energií o 16 miliard eur. A to je značná čiastka. Je to samozrejme súčasťou aj našej energetickej bezpečnosti. Trhy s elektrickou energiou sa musia prispôsobiť na to, aby e, reagovali na aktívnu účasť spotrebiteľov vrátania nových e, hráčov ako agregátorov alebo lokálnych energetických spoločenstiev. Zároveň e, zniženie cen elektriny E, ceny elektriny a zaistenia energetickej bezpečnosti e, znepokojuje viaceré členské štáty. Častokrát sa však tieto problémy riešia na národnej úrovni, ale integrované e, trhy potrebujú mať jednotné pravidlá a treba posilniť regionálnu spoluprácu s tým, aby dodávky elektrickej energie boli zaistené za každým, ale zároveň, aby to nebranilo fungovaniu trhu a preto potrebujeme mať e, flexibilný regulačný rámec. Dva legislatívne návrhy e, riešia aj e, problém regulácie a veľkého obchodu a malého obchodu na trhu s elektrickou energiou a tým vytvára nové trhy s elektrinou. Keďže koordinátori nášho výboru sa rozhodli, že pripravia iba návrh e, stanoviska e, k e, smernici. Budem sa na to sústredovať, ale budeme prekladať pozmeniace návrhy aj k či budeme predkladať návrhy aj k nariadeniu, zistíme po dnešnom zasadnutí koordinátorov. Dúfame, že budeme mať aj túto možnosť pripomienkovať aj túto legislatívu. Podľa mňa to by bolo veľmi užitočné celku vítam návrh komisie, pretože stále rastie počet e, e, zariadení generujúcich elektrickú energiu z e, obnoviteľných zdrojov a chybajú tu jednotné pravidla, pokiaľ ide o fungovanie nových subjektov a integrovanie obnoviteľných zdrojov do príslušných elektrických sústav návrh e, legislatívy e, správne e, kladie dôraz na spotrebiteľov a snaží sa vytvoriť rovnaké podmienky na to, aby obnoviteľné zdroje energie sa mohli zúčastniť výroby elektrickej energie a aby sa zabezpečila dobrá hospodárska súťaž aby sme naplnili naše cieľy, aj e, nariadenia, aj e, smernicu treba e, upraviť prechod na e, čisté hospodárstvo treba robiť tak, aby spotrebitelia e, si poradili s príslušnou zaťažou, treba e, zaistiť väčšiu integráciu trhu a vytvoriť rovnaké podmienky, a to je nevyhnutné pre všetkých účastníkov nový e, e, e, rámec vytvorí spravodlivé podmienky pre účasť nových subjektov, ako sú agregátory alebo lokálne energetické spoločenstva. Zároveň nebude diskriminovať ostatných účastníkov v trhu. Nesmieme ohroziť bezpečnosť dodávok elektrickej energii a regionálnu spoluprácu treba budovať z dola nahor e, za účasti členských štátov. V opačnom prípade to nebude úspešné. Predložil som približne 25 e, pozmenujúcich návrhov a Veľmi dobre spolupracujeme s tenými spravodajcami, ide o politickú záležitosť, skôr e, o technickú. Veľmi dobre sa nám spolupracujeme a budeme sa snažiť o maximálne dobré výsledky. Chcel by som zdôrazniť, že e, legislatíva, e, ktorú pripravujeme, bude mať kľúčový význam z hľadiska náležitého fungovania trhu s elektrínou a títo dva spisy musia byť prioritou nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otváram diskusiu pre teňových spravodajcov a samozrejme tých kolegov, ktorí sa budú chcieť e, viedriť. Ako prvá, pani Petiken. Ďakujem e, pekne, ďakujem kolegovi Kovi za veľmi dobrú e, prácu a vysvetlenie súčasného stavu. Chcela by som mm, zdôrazniť e, niekoľko bodov, ktoré považujem za prioritné z hľadiska prípravy stanoviska a dúfam, že to upraví aj stanovisko parlamentu v celom. Všetci vieme, že trh s elektrickou energiou prechádza veľkými zmenami. To znamená, že musíme naplniť cieľ dekarbonizácie eh, tohto trhu do roku 2050. To znamená, že budeme eh, musieť zvýšiť eh, dostupnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie, to je poprvé. Po druhé, treba využívať inteligentné e, siete, ktoré e, budú regulovať e, vrcholovú spotrebu a treba tiež využívať prúžne zdroje, aby sme vykompenzovali dostupnosť alebo nedostupnosť obnoviteľných zdrojov. Toto vysvetlenie predpokladov hovorí o tom, že musíme zapracovať cieľ dekarbonizácie, musíme stanoviť prioritný prístup k obnoviteľným zdrojom. V opačnom prípade budeme v situácii, keď obnoviteľné zdroje budú hrať e, e, sekundárnu úlohu, pretože, e, ako vieme, tradičné elektrárne sa ťažko adaptujú na zmeny dopytu A ak nebudeme postupne zavodzať obnoviteľné zdroje, budeme e, nutení stále používať fosílne palivá a našou prioritou musí byť využívanie trhových e, mechanizmov a denného stanovenia e, ceny. To znamená, že budeme musieť postupne odstávať konvenčné e, e, generátory, pretože nebudú môcť e, efektívne fungovať na úrovni 60, 40 alebo 20 svojho výkonu. To znamená, že bude musieť e, zatvárať e, e, e, tradičných výrobcov elektrickej energie. Vieme, že budúcnosť e, je budúcnosťou profesionálnych spotrebiteľov predstavujú gro všetkých spotrebiteľov na strane druhej E, výroba elektrickej energie v malom, napríklad solárnej energie, tiež dokáže dodať značné objemy a bude e, v roku 2030 e, zodpovedať asi objemu elektrickej energie, ktoré vyrábajú jadrové elektrárne. A preto treba prioritizovať prístup k trhu malých výrobcov z obnoviteľných zdrojov aby sme podporili túto výrobu e, e, v malom na základe obnovitných zdrojov, ako e, je napríklad solárna elektrická energie. To znamená, že musíme viac zavadzať inteligentné siete a meradla, pretože v ich neprítomnosti nie je možné adaptovať siete na zmeny Myslím si, že mali by sme e, spoločne volať e, po vzájomnej prepojiteľnosti a super e, sieťach. Vieme, že obnoviteľné zdroje energie majú variabilný výkon. Ak nebudeme mať tzv. super sieti, nedokážeme účinne využívať obnoviteľné zdroje energie E, budeme môcť e, ušetriť 20 e, elektrickej energie iba na základe renovácie prenosových sústav a zjednodušenia prístupu na trh obnoviteľných zdrojov. Takže super siete, inteligentné siete a inteligentné merata. Toto treba zapracovať do nášho stanoviska. Ďakujem pekne. A teraz pani Rís v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pani predsednička. spravodajca nie je prítomný, bohužiaľ, a preto e, prečítam e, jej mm, poznámky. Pani tenivá spravodajkynia e, víta návrh komisie, považuje ho za dobrý základ. Takisto ďakuje pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu. Pani Pincent sa domnieva, že treba posilniť nasledovné Treba viac angažovať e, e, domácich spotrebiteľov, predstaviteľov priemyslu s tým, aby sme zjednodušili ich prístup na e, trh s elektrickou energiou. To je kľúčová požiadavka. A preto treba znižovať poplatky na základe transparentnej analýzy za účasti všetkých zainteresovaných pretože e, spoplatnenie e, e, vyrobenej alebo spotrebovanej elektrickej energie môže byť prekážkou. Prepačte, že hovorím tak rýchlo pretože to bráni pred vydateľnosti výnosu z investícií a nebude to podporovať existujúce systémy. To sa týka najmä domácnosti alebo malých a stredných podnikov. Po druhé, treba e, e, podporiť environmentálne, spoločenské a ďalšie výhody. Treba to brať do úvahy, keď budeme e, zvažovať primerané náklady na prístup do siete všetkých mm, potrebiteľov. A napokon, pani Teneva spravodajky, nechcel by zdôrazniť úlohu prepojenie medzi sieťami, čo je veľmi dôležité nielen z hľadiska zistenia bezpečnosti dodávok, to bude mať e, veľmi dôležitú úlohu pri naplňaní našich e, cieľov v oblasti energetickej účinnosti a boji s klimatickými zmenami. To takisto zniží volatilitu vnútorných trhov a prispie k stabilite cien pre spotrebiteľov. Pani sprav- tieňová spravodajkynia bude predkladať svoje pozmenujúce návrhy a teší sa na plodnú spoluprácu s e, pánom spravodajcom. A teraz pani Kilonen. Vážený pán predseda, Pani predsednička, ďakujem správodajcovi za tieto základné informácie a jeho prácu, s ktorou nás oboznámil. Pokiaľ ide o trh s elektrinou, ja by som chcela zdôrazniť, alebo chcela by som oboznámiť, aké pozmenujúce návrhy by som chcela predložiť, najmä pokiaľ ide o efektívne využívanie energetických zdrojov, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, a o nové technológie, pretože je jasné, že tu je potrebná podpora vo forme vedeckých štúdií. Najmä všetko financovanie musí byť orientované e, z dlhodobého hľadiska smerom k obnoviteľným energetickým zdrojom a e, s redukciou emisí. Rovnako chcem zdôrazniť, legislatívu týkajúcu sa odpadov a obehového hospodárstva. Ako my môžeme podporovať rozličné sektory e, priemyslu pre synergiu, e, keď niektoré princípy sa nachádzajú e, v inej legislatíve tak, aby tieto výhody boli skutočne citeľné a hmatateľné. Rovnako chcem e, vás e, e, upozorniť na skladovanie a rozvoj skladovania napríklad e, eolickej, slnečnej a jadrovej energie, sebestačnosť v oblasti zásobovania energiou v, v Európe, energetická bezpečnosť, aj keď sme za mier, aký je náš vzťah k bezpečnosti. Ďalej, kybernetická bezpečnosť to tiež musíme zohľadňovať. A nezabúdajme na to, že v súčasnosti sme veľmi postihnutí energetickou chudobou v Európe. V mojej krajine sa to až tak veľmi netýka, ale v východná a južná Európa je tým postihnutá. My dostávame veľa informácií o tom, že ľudia majú e, problémy s prístupom k energie. Ako zlepšiť e, prístup a zásobovanie energiou. Rovnako je potrebné zdôrazniť e, uvedomovanie a uvedomelosť ľudí, pokiaľ ide o energetické zdroje, že je potrebné participovať na viacerých aktivitách v súvislosti s energiou. Ďalej tu máme energetické siete, inteligentné energetické systémy, e, ktoré e, by mali viesť k širšej spolupráci na európskej úrovni. Rovnako by som chcela e, zdôrazniť Energy as a Service. A rovnako v doprave dnes vidíme, že e, e, aj servis mobility je, sa, sa to týka a rovnako aj e, energetický trh musí byť čím ďalej tým viac ponímaný ako servis, ako služba. No a to je moje stručné rezume a ja s veľkým záujmom očakávam našu spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Pán, pán Skrylak. Uh, Ďakujem za slovo. Ja vítam práve túto správu od pána Poca. Je to veľmi dobrý základ pre ďalšie zlepšovanie. vo vzťahu k nášmu pôvodnému návrhu. A chcel by som navrhnúť niekoľko vecí, ktoré by mohli toto stanovisko ešte vylepšiť, aj vychádzajúc z toho, že e, sa budeme snažiť pôsobiť v rámci našich kompetencií a súhlasím s predrečníkmi, pre všetkým s tým názorom, že si musíme stanoviť jasný cieľ znižujúc emisie. A musíme zdôrazniť práve to, že nástroje, ktoré prispievajú týmto smerom, teda. Čo je dôležité doplniť k tomuto stanovisku, a ešte to tam nie je zahrnuté, sú to niektoré dôležité témy ako aspekt kapacity alebo mechan- kapacitného mechanizmu a ako riešiť súčasné ciele, jak to nazveme, cestou tohto nástroja, aby e, sa dalo lepšie prispieť k integrácii obnoviteľných zdrojov. Okrem toho, čo ešte tiež nie je zahrnuté v tomto stanovisku, teda v, v samotnom jadre materiálu je práve aspekt e, energie vo vzťahu k občanom. Musíme teda posilniť e, text aj z tohoto hľadiska, aby sme hovorili aj o energetických spoločenstvách a ako tieto môžu prispieť celkovo ku trhu s energiou a ako aj jednotlivé zdroje dokážu prispieť. A súhlasím aj s tým, že pokiaľ ide o e, výrobu energie na malej úrovni, toto tiež, alebo v malom objeme, toto tiež treba v našom uznesení zdôrazniť. Nemôžeme očakávať, že občania v budúcnosti by mohli e, zohrávať e, úlohu čistých spotrebiteľov, musíme zadefinovať úlohu aktívneho spotrebiteľa. Možno tam bude skupina, ktorá nebude až tak zaujímavá z hľadiska aktívnej participácie a z hľadiska trhu, ale môžu sa zúčastniť cestou agregátorov a navrhujem, že by sme mohli predefinovať navrhovanú definíciu agregátorov do vzťahu k trhu s elektrickou energiou a taktiež podľa toho, v ktorej skupine sa budú nachádzať spotrebitelia, podľa toho by sme postupovali. Ak prvá skupina nebude zahrňovať proaktívnych spotrebiteľov, um, alebo sa bude eh, povedzme reagovať podľa dopytu, tak potom by tam bola skupina s aktívnejšími spotrebiteľmi a tam by sme museli alebo mali zapracovať práve aj ten aspekt aktívnejšej úlohy aj vo vzťahu k cenám na trhu a musíme im taktiež umožniť, aby boli aktívnejší na trhu s elektrickou energiou. Myslím si teda, že tie, toto sú tie hlavné vstupy z mojej strany a dúfam, že budeme mať dobrú spoluprácu aj pri finalizácii tohto stanoviska. Ďakujem. Slovo má pani Dornáno. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj vám, Ploc, za vašu prácu. Podstata tejto smernice ohľadne spoločných pravidiel pre spoločný vnútorný trh s elektrickou energiou pripomína, čo by mal byť cieľ v tejto oblasti. V kontekste súčasnej krízy je jasné, že e, verejná regulácia cien energie je naozaj potrebná. Konštatujeme, že liberalizácia tohto sektoru nezabezpečila E, bezpečnejšie zásobovanie ani stabilitu cien. Okrem toho, táto smernica by nemala poškodiť technologickú neutralitu a výber energetických zdrojov. Ja navrhnem tiež pozmenujúce návrhy k tomuto textu. Pokiaľ ide o stanovisko, pán spravodajca, je pravdou, že je treba zrušiť spoločné údaje ďalej, sa treba zaoberať tými e, údajmi, ktoré je možné nahradiť procedúrami a údajmi, ktoré je možné nahradiť na národnej úrovni. Nemôžeme jednoducho pripustiť e, e, veľkú záťaž pre e, členské štáty, ktoré disponujú databázami. A rovnako by sme mali mať nejaké pravidlá pre zásah e, e, vyššej síly kde neexistuje iné regulovanie ako ceny. Rovnako by sme sa mali zaoberať záverečnými cenami, finálnymi cenami energie. Súhlasím s potrebou rentability v oblasti e, skladovania elektriny. E, zdá sa, že e, príliš dlhé vyčakávanie škodí nie len verejnému sektoru v členských štátoch, ale ohrozuje aj istotu zariadení e, v dôsledku e, zníženia kvality, ktorá s tým súvisí. A preto je potrebné e, zaoberať sa inováciou a konkurenciou, ale konkurencia by nemala byť cieľom a ohroziť záujmy členských štátov a spotrebiteľov práve naopak. Ďakujem pekne, slova pán Peditini. Ďakujem. Ďakujem. Ja tiež chcem poďakovať za prácu. Pokiaľ ide o energetické politiky, tak tie sú založené na takých modeloch, ktoré chcú vylepšiť výrobu centralizovanými zariadeniami a obnoviť e, znižovanie emisí uhlíka. Súhlasíme s cieľmi, ktoré sú stanovené v správe. A pokiaľ ide o ciele, ja si kladiem otázku, ako je možné kontrolovať problém cezhraničných prepojení, rovnako predaj energii do, v krajinách, ako je Taliansko, ke, e, tej energie, ktorá pochádza z jadrových zdrojov, pretože obidve krajiny z hľadiska výroby ener- elektrickej energie idú úplne opačnými cestami. A pýtam sa na to z hľadiska občanov obidvoch krajín lebo my platíme veľké ceny za výrobu e, tejto energie, ktorá sa predáva potom v Taliansku a to potom bráni systém, veľmi drahý systém e, produkcie energie. E, Taliansko potom predáva túto energiu za veľmi vysoké ceny svojim vlastným občanom. v logike tohto trhu nie je možná participácia občanov a napriek veľkého potenciálu takých krajín ako je Taliansko, najmä z hľadiska výroby obnoviteľných energetických zdrojov, talianskí občania musia platiť veľmi drahú e- elektrinu, elektrínu, najdrahšiu v Európe a to je naozaj e, nespravodlivé. E, treba e, platiť a udržiavať e, elektrárne a výrobcov a bez toho, aby si to občania uvedomovali, pretože faktúry e, nie sú E, jasné, mnohé veci vo faktúrach e, nie je ľahké pochopiť. Toto bude také rezumé nášho prístupu, nášho stanoviska a predložíme v tom zmysle aj pozmeniace návrhy. Ďakujem, pani Rostet, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcem povedať najskôr nášmu kolegovi Petičínimu, že on naozaj nepozná situáciu vo Francúzsku. Francúzi až doteraz mali šťastie, že mali E, celkom priateľné e, ceny elektriny, to sa môže zmeniť, ale v súčasnosti tomu tak nie je. A ešte sa vrátim k diskusii e, o správe. Ja blahoželám spravodajcovi, pretože odviedol úžasnú prácu, mimoriadne serióznu o veľmi zložitej téme. Uznávam, že je absolútne potrebné, aby elektri- trh s elektrinou bol flexibilší, keďže tam treba zaintegrovať aj obnoviteľné energetické zdroje, je potrebná dynamické riadenie celého tohto sektora a to si vyžaduje veľkú mieru flexibility. Je dôležité brať do úvahy aj dlhodobé signály, ktoré prichádzajú na trh. A v tomto zmysle návrh komisie by mohla byť posilnená, aby umožnila dlhodobé kontrakty, pretože my naozaj potrebujeme viditeľnosť. A ak tieto kon- dlhodobé kontrakty nebudú pripravené a nebude sa s nimi rátať, tak potom naše podniky, ktoré poskytujú elektrickú energiu, budú mať problém. Rovnako treba umožniť členským štátom, aby vytvorili kapacitačné mechanizmy, ktoré by mali byť prostriedkom, ktorý by zabezpečoval bezpečné zásobovanie a komisia už má a bude mať a mala príležitosť sa k tomu vyjadriť, ale my by sme na to mali napriek tomu trvať. Potom tu máme vytváranie regionálnych operačných centier. To je veľmi dobrý nápad, ale treba dávať veľký pozor na to, že eh, tí, ktorí riadia a správujú siete, by mali eh, zvládnuť eh, rovnováhu vo svojom elektrickom systéme. To znamená, že tie analické úlohy by mohli byť E, presunuté do týchto centier, tak aby boli e, trhy lepšie integrované, pretože to si tiež želáme, ale všetky operačné funkcie podľa môjho názoru nemôžu byť prenesené, pretože v tom prípade by došlo k oddeleniu operačných e, rozhodnutí od zodpovednosti. A to je veľmi dôležitý bod. Treba byť veľmi, veľmi bdelý v tejto oblasti a ja si myslím, že E, niektoré pravidlá subsidiarity v tejto oblasti e, sú tiež veľmi dôležité. Ďakujem. Euh, euh, Ďalším ročníkom je pán Balco. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Téma, ktorú prejednávame, a teda pokiaľ je o úpravy, chcel by som sa k tomu vyjadriť z jedného uhla. Ide o uhol pohľadu subsidiarity. Podobne ako aj Rakúsky, tak aj Maďarský parlament eh, prednieslo svoje stanovisko na predsedu Európskeho parlamentu, pretože vidíme, že vo viacerých aspektoch môže nastať porušenie princípu subsidiarity. Predovšetkým, pokiaľ je o ten kapacitný mechanizmus, <clears throat> nakoniec ide o to, aby regulátori eh, nechali v platnosti tie mechanizmy, kapacity, ktoré sú teraz uplatňované. A nakoniec e, členské štáty mali v rukách väčšie právomoci v tomto ohľade a neviem, prečo by nestačilo aj odteraz naďalej, aby sa zachoval tento stav, kedy členské štáty to budú mať v rukách, pretože nakoniec tá zodpovednosť je v rukách členských štátov. Iný aspekt je energetický mix a ako sa ten určí že toto sa odníme členskému štátu. Totiž, ak sa rozhodne, že budú, prija- že budú priateľné len také investičné hodnoty, kde sa povolí, povedzme, tých 550 eh, gramov eh, CO2, tak potom vlastne to nebude možné, eh, nebude možné prevádzkovať také e, elektrárne, ktoré e, sú tepelné s použitím uhlia ako paliva. Potom členský štát bude mať povinnosť, aby, sa, aby štát prevzal na seba záväzky, ktoré sa týkajú emisí. a pritom, pokiaľ je o takéto tepelné elektrárne nebudú môcť fungovať, tak potom samozrejme energetický mix sa týmto členskému štátu odníme, pričom e, na druhej strane to zmluva o fungovaní Európskej únie zabezpečuje, že toto by malo existovať. Chcel by som podoprieť to, čo povedala pani Grosset a nakoniec aj Rakúsky parlament sa k tomuto vyjadruje, že by vznikli tie tzv. regionálne operačné centrá, ktoré by mali v podstate správneho hľadiska aj určité právomoci na úrovni regionálnej a potom jednotlivé prvky e, riadenia by boli touto cestou odňaté členskému štátu a pritom ale členský štát je zodpovedný za energetickú bezpečnosť. Ten zodpovedá za to, že bude dodávaný dostatok energie. Takže toto prosím treba zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Kaputo. Ďakujem. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať pánovi Pocovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol, pokiaľ ide o integrovaný energetický trh. To je ten najlepší e, nástroj na garantovanie cien energií, aj zásobovanie energiou a umožniť ekonomicky efektívnu e, no distribúciu elektriny a väčšiu proporciu energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. E, pokiaľ ide o pravidlá trhu a spôsoby e, výroby energie, modernejšie výroby energie treba podporovať. Je potrebné garantovať, aby sme prešli postupne na čo najčistejšiu energetickú ekonomiku a treba samozrejme e, občanom a spotrebiteľom zabezpečiť udržateľné ceny najmä tým najchudobnejším, ktoré majú aj príznaky energetickej chudoby. Toto je veľmi dôležité na to, aby sme mohli e, e, prijať rozhodnutie. Konkurencie schopné ceny sú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj Európskej únie a preto sú základné pre E, energetickú politiku EÚ. Je potrebný nový e, európsky aj e, rámec, pre, ktorý by stanovil spravodlivé podmienky pre vstup na trh nových subjektov, napríklad agregátorov alebo malých produkt, pro výrobcov. To si vyžaduje jasné pravidlá. A ešte pokiaľ ide o zjednodušenie, simplifikáciu obnoviteľných zdrojov, ten najefektívnejší spôsob, ako, dos- ako disponovať inteligentnými nástrojmi, je adaptačná fáza e, na nové nástroje súbežne s existujúcimi nástrojmi. To znamená, že spotrebitelia si to budú môcť vybrať. Pán, ďakujem. Slova pani Dali. Chcem začať tým, že poďakujem Pavlovi Pacovi ako spravdajcovi a ďakujem aj za prácu, ktorá bola vykonaná v súvislosti s týmto stanoviskom. Myslím, že je to veľmi dôležité v tejto chvíli a je to dôležité aj z hľadiska energetického balíka, pretože nám to pomôže posunúť sa od centralizovaného systému, kde sa hlavne sústredujeme na fosílne paliva, na skôr decentralizovaný systém, kde aj spotrebitelia budú mať viac právomocí a bude to súvisieť aj s energetickou úniou a budú mať v rukách nástroje na to, aby vytvárali, produkovali a kontrolovali do, dodávku, teda aj dopyt, aj ponuku viac menej. A vlastne e, potom budú vedieť lepšie kontrolovať to, čo potrebujú. To, čo žiaľ teda doteraz je veľmi obmedzené. Pán spravodajca práve sa veľmi správne na tieto veci zameriava a vedie nás touto cestou a tým smerom by sme mali pracovať. Dovolte ešte, aby som e, zdôraznil niekoľko vecí aj z hľadiska environmentálnej perspektívy a využitia obnoviteľných zdrojov. Je to veľmi dôležité, že teda, ak máme umožniť týmto e, energetickým zdrojom aktívne sa zapojiť do trhu, musíme zabezpečiť, aby sme mali aj trh s tzv. krátkodobou elektrínou a toto by fungovalo aj v rámci hranic jednotlivých štátov, aj cezhranične. Takže nehovorme, že toto by malo prospech len pre producentov, ale aj pre spotrebiteľov. Ja som z malého ostrova a pre nás je tiež veľmi dôležité, teda pre ostrovné a malé štáty toto je dôležité, pretože tie viac závisia oproti väčším členským štátom práve e, na takomto cez hraničnom obchode. Práve preto by som chcela toto zdôrazniť. Takže znamená to, že čím väčšia je integrácia trhu, a tým e, bude potrebné samozrejme ešte vyvážiť aj určitú disintegráciu, ktorá na trhu existuje. A myslím, že toto je vec veľmi dôležitá a treba to taktiež zdôrazniť. Aj to zdôraznené aj v samotnom materiály, ktorý tu bol predložený a zároveň je dobre, že sa spôsob, e, veľmi zdôrazňuje aj bezpečnosť dodávok. To je nesmierne dôležitá vec a chceme mať plne fungujúci trh, ktorý skutočne bude na prospech spotrebiteľov. Takže vyváženie zodpovednosti, aj pokiaľ ide o nové druhé energie, to je veľmi pozitívny aspekt a Verím, že sa to odrazí aj na práci nášho výboru. A je to niečo, čo určite bude na prospech obnoviteľným zdrojom a bude na prospech členských štátov. Chcem poukázať aj na význam tých lokálnych energetických spoločenstiev. Musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia, ale aj tí, ktorí sa nezúčastnia aktivít tejto, tohoto energetického spoločenstva, že tí nebudú stavaní do nevýhodnej pozície. Samozrejme, jednak tam budú tí aktívni účastníci a, a potom budú tí, ktorí priamo nebudú aktívni, ale budú tiež spotrebitelia. A je dobré, že sa tu spomína aj, spomínajú zraniteľní spotrebitelia. Aj v tomto smere treba správne prijímať rozhodnutia, hlavne situácia, kde spotrebitelia nie sú si vedomí informácií, ktoré majú k dispozícii, nevedia ani koľko majú spotrebovávať a ako, ale spotrebovávajú elektrínu a ide o to, aby sme konali na prospech spotrebiteľov i na prospech životného prostredia ako celku. Musíme ďalej zdôrazniť aj aspekt elektromobility. Myslím, že pokiaľ ide o vozidlá, tak eh, je tu priestor pre rozvoj a ide o to, aby sme aj na trhu zabezpečili, že naše rozhodnutia skutočne budú podporovať elektromobilitu v našich členských štátoch. Ďakujem. Slovo má pani Kľúči v mene komisie. Dobre, dobrý deň, prajem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Sme veľmi radi, že komis- návrh komisie dostal podporu zo, stranu, zo strany spravodajcu i zo strany tohto výboru. Našim cieľom je, aby spotrebiteľ, teda občan, bol v jadre celého tohoto materiálu. A vážime si práve to, že spravodajca objasnil niektoré koncepcie, aby sa zabezpečilo práve, že všetci aktéry budú mať rovnaké podmienky. A čo je taktiež veľmi dôležité, aby sa zachovala možnosť kontrolovať faktúry, ktoré budú dostávať spotrebitelia. Takže treba jednoznačne zadefinovať aj situáciu, ktorá sa nazýva situácia maximálne naliehavá. A v každom prípade aj my by sme chceli upriamiť pozornosť na nie, niekoľko návrhov, ktoré boli vyslovené a majú ale opačný účinok oproti ochrane mm, spotrebiteľa alebo vylepšenia hospodárskej súťaže. Poukážem na ne. Poprvé, sú to tí noví aktéry ako agregátory. Naozaj, agregátory sa tu spomínajú, dnes sa tu spomenuli viackrát, a zásadný aktér, e, sú teda významne aktérom pri riadení spotreby a Týka sa to aj integrácie tých e, nových zdrojov energie. Zatiaľ ale sa toto v plnej miere nevyužíva a preto by sa toho malo týkať viacero ustanovení. Ďalej je tu návrh, ktorý hovorí, teda pán spravodajca hovorí o regulačnom kompenzačnom poplatku príslušnej zúčastnenej strany. Návrh komisie v pôvodný hovoril o tom, že agregátori budú zodpovední za vyváženosť, pretože ten vyvážovací mechanizmus si vyžaduje všetku inter- patričnú interakciu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Tomu sa treba proste venovať. A preto sme vytvorili takýto mechanizmus. Avšak sme presvedčení o tom, že regulované platby ktoré by pre, e, išli nad ceny, e, ktoré sú regulované, tak to už by sa vlastne potom neregulovalo, pretože tam by išlo o aspekt e, efektívnosti už. Napríklad je malo pravdepodobné, že prínosy takéhoto mm, spôsobu riadenia spotreby by mohli byť správne korigované a riadené pri takýchto podmienkach a pri regulovanej kompenzácii by tá látka bola stanovená príliš vysoko a mohlo by to spôsobiť e, skôr obmedzenie správneho riadenia dopytu a spotreby. Preto sme zaujali takéto stanovisko k týmto platbám medzi regulátorom a agregátorom. Ďalej je tu stanovisko distribuovaných systémov respektíve DSO. Hovoríme o prevádzkovateľoch distribučných sústav. V podstate ide o regulované subjekty a preto títo by mali ostať neutrálni facilitátori na trhu a preto aj sledovacie zariadenia, prípadne infraštruktúra, ktorá sa týka elektromobilov, to by malo byť zaintegrované do trhu a komerční aktéry môžu poskytovať služby, ktoré budú dohodnuté aj s prevádzkovateľmi distribučných sústav a, a mohli fungo- by teda fungovať aj lepšie využívať tieto zariadenia. Avšak zaangažovanie prevádzkovateľov distribučných sústav aj do vlastníctva, to treba stlačiť na minimum, podľa mňa. Pretože keby sme dovolili takéto fungovanie, teda mohli by sme to dovoliť, aby došlo k zlyhaniu trhu ale toto by určite mohla byť pre nás garancia, že DSO sa budú sústredovať na tie hlavné úlohy, teda budovanie siete a distribúcia, že by nezasahovali do fungovania trhu. A tým pádom by sme ich úlohu zachovali ako neutrálnych facilitátorov trhu. Ďalej sa chcem vyjadriť ešte aj e, pokiaľ za, aby sa vyjadrila ku príslušným poplatkom, a v Taliansku a Belgicku sa rozhodli chrániť e, svojich spotrebiteľov tým, že budú regulovať tieto poplatky, a, ale ale toto potom umožňuje aj to, že spotrebitelia by mali mať Mm, ľahšiu možnosť prejsť eh, na iného dodávateľa. Posledný môj bod eh, sa týka energetických aspektov. A je dôležité, aby v návrhu, ktorý predkladáme, bola vyváženosť medzi trhom respektíve rozvojom trhu. A na druhej strane tam má byť proste e, vo vzťahu k tomu, čo nazývame energetická chudoba. Článok, ktorý tu máme pred sebou, poskytuje značný priestor pre členské štáty, aby zadefinovali tieto alternatívy aby implementovali tieto body. Nešpecifikuje sa tam, ako členský štát by mal financovať tieto alternatívy pripojenia k sieti, či to bude v rámci všeobecného rozpočtu a sociálnej politiky alebo nejak ináč. K tomuto sa nevyjadríme, teda, teda nebudeme mať stanovisko, ale samozrejme, ak sa sa rozhodnú ísť cestou sociálnej, sociálnou, tak je tu alternatíva, že by to malo byť zachované, malo by to byť možné a alternatíva, že by to malo byť samozrejme umožnené len tým spotrebiteľom, ktorí sú v rizikovej situácii. A teda pozmeňujúci návrh by práve mohol riešiť tento začarovaný kruh, Ide o to, aby tí najchudobnejší dokázali zaplatiť svoje faktúry za energiu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Poc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takto uzavriem a spomeniem niektoré veci, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne e, za dôraz na priority, prístup pre obnoviteľné zdroje a výrobu v málom. Je to veľmi dôležité, takisto ako je otázka proporcionality a zodpovednosti za prenosové sústavy, ich bezpečnosť, e, financovanie, údržbu. Takisto e, bol tá tu spomenutá podpora spotrebiteľov, e, cenová stabilita. Veľmi rád budem spolupracovať v tejto veci. Ďakujem pani kolegyni za to, že spomenula podporu inovácií. Rád e, budem s vami sa venovať tejto e, téme, takisto aj e, uskladňovacím kapacitám a uskladneniu elektrickej energie. Je to všetko veľmi dôležité. Energetická chudoba, boj s ňou je tiež našou prioritou. Budem aj na tom spolupracovať. Samotný pojem energetická chudoba a, a s ním prišla naša politická skupina e, e, počas predchádzajúceho volebného obdobia a v tomto výbore. Zelení spomenuli e, cieľové ukazovatele. Tu nie som si celkom istý, do akej miery je to správne. Neviem, či je to správne robiť práve v smernici Ehm, takéto celé ukazovatele by sa mohli e, definovať e, e, v iných dokumentoch tohto balíčka. I keď nevylučím, že by sme mohli diskutovať o cieľoch, ale neviem, ako ďaleko treba s tým ísť. Ide o trhové prostredie a musíme sa držať obsahu tejto úpravy vo vzťahu trhu. Podľa nás treba nastoliť stabilitu spolehlivosť a odolnosť všetkých trhov. To by malo byť našim hlavným zámerom. Vítam, e, čo povedala pani Damala, pokiaľ ide o neutralitu, bezpečnosť a inovácie. Samozrejme, musíme sa snažiť naplniť aj tieto ciele. Pani Grostet e, tiež spomenula e, mechanizmy kapacity toto musí byť e, vyvažené. Nerád by som e, sa venoval e, kapacitným mechanizmom, aby to bolo nejakou skrytou dotáciou pre fosílne paliva. To nesmieme pripustiť. Podporujem vytvorenie nejakých mechanizmov zameraných na kapacitu ako prechodné opatrenie, keď budeme prechádzať e, z e, e, uhlíkova náročných technológií na bezuhlíkové, alebo málo náročné. Ale nesmieme to pripustiť ako skrytú dotáciu fosilných palív. Ďakujem za podporu Nikolovi Kaputovi a pani Dali. Môžeme ešte viac zdôrazňovať participáciu občanov a to je tiež naša ďalšia priorita Takisto aj e, e, veľmi dôležitý nástroj je aj trh s e, krátkodobou elektrínou. No a ani v poslednom rade e, e, reagujeme na to, čo povedala komisia. V prvom rade e, ďakujeme za e, predbežne za našu spoluprácu, ktorá bola veľmi plodná. Dúfam, že budeme v tom pokračovať. Keď porovnávame situáciu, e, realitu v rôznych členských štátoch. Spomenuli ste to. Ehm, a musí to byť našim základom, aby sme vyvažili prístup e, v celej Európskej únii. Mám na mysli nielen starých členských štátov, ale aj tzv. nových členských štátov. Máme tu rozdiely medzi severom a juhom, medzi západom a východom. Toto všetko treba zohľadňovať. Totiž nie len my, ale aj komisia by sa mali snažiť integrovať a nie e, e, e živiť e, politické e, odstredivé tendencie. To je dôležité nielen pre parlament, ale aj pre komisiu. Vaša úloha e, spočíva v integrovaní a nie v živení odstredivých síl v Európskej únii. som otvorený, e, pripravený diskutovať o rôznych modeloch, e, e, diskutovať o tom, ako rôzne opatrenia môžu ovplyvniť nerovnakú situáciu v členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste spomínali a dúfam, že budeme môcť s vami intenzívne spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne za podporu. sa návrhy sa prekladá do 29. júna do 11. Hlasovať budeme o tejto správe 6. novembra vo výbore NV. A teraz ďalší bod programu. Správa pani Konečnej. Dohoda eh, mm, eh, o svalení protokolu z Kigali eh, s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú za novú vrstvu. Takže nech sa páči, pani Konečná. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, Dohoda o Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu prijatá e, v Kigali je výsledkom sedemročnej práce. Vznikla aj napriek tomu, že niektoré krajiny ako India a Čína odmietali vytvorenie tejto pracovnej zmluvy. Zmluva vstúpi do platnosti 1. januára 2019, ak aspoň 20 zmluvných strán ju bude ratifikovať. A preto e, Európska únia by mala e, schválenie tejto zmluvy urýchliť, aby dala najavo, že ju podporuje a motivovala rozvojové krajiny k, ku konaniu, a to aj z hľadiska e, ochrany k, e, klímy a z politiky USA. Táto zmluva zahrňa e, látky AFC a ďalšie do zoznamu látok regulovaných protokolom tak, aby látky HFC boli v teste protokolu náležite reflektované. Látky HFC sa používajú v klimatizáciách, aerosoloch, penách, chladiacich zariadeniach a tak ďalej. Sú to náhrady chlóru, fluoru a uhlovodíkov, ktoré poškodzujú uzónovú vrstvu. Ich množstvo sa zredukovalo práve vďaka implementácii tohto protokolu. Ukázalo sa, že HFC sú tiež účinné skleníkové plyny s tisícnásobným účinkom zvyšovania klimatického oteplovania v porovnaní s uhlíkom. A preto sa vlastne vyžaduje od vyspelých krajín, aby toto zaviedli od roku 2019 až 2023, rozvojové krajiny na roky 2024 až 2028 a ostatné krajiny 2028 až 2030 31. Rýchlým prijatím tohto protokolu EÚ bude podporí svoju deklaráciu, že podporuje emisie, zníženie emisí skleníkových plynov a podporuje aj parížske klimatické dohody. Je to jeden z najväčších záväzkov ľudstva e, v boji proti klimatickému oteplovaniu. Preto je potrebné apelovať na členské štáty, aby dokončili v plánovanom režime e, ratifikáciu tejto zmluvy. Vítam rozhodnutie Veľkej Británie, ktorá aj napriek Brexitu sa rozhodla prijať dodatok z Kigali a ratifikovať ho. Preto vás chcem poprosiť, aby ste zajtra hlasovali v prospech dohody o zmene Montrealského protokolu z Kigali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Konečná. Teraz slovo majú teňoví spravodajcovia. Pán Fari ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani Konečnej a e, v tejto dôležitej téme. Chcel by som povedať, že na 18. schôdzi zúčastnených strán Montrealského protokolu v Kigali odznel návrh pozmeňujúcich návrhov v zmysle zníženia spotrebu HFC a ratifikácie e, Montrealského protokolu, tak aby sa znížili dopady klimatických zmien. Je potrebné znížiť spotrebu a výrobu HFC, aby e, sa znížil, znížilo množstvo tejto látky, ktorá e, najmä v rozvojových krajinách nie je obmedzená. Dohoda vstúpi do platnosti 1. januára 2019, ak aspoň 20 krajín bude túto dohodu ratifikovať. A e, chcem zdôrazniť záujem EÚ na podpore tohto E, do tejto doložky Európska únia musí veľmi rýchlo e, prijať a ratifikovať e, doložku z Kigali tak, aby sme mohli viesť integrovanú politiku v oblasti klimatických zmien. Toto je oveľa dôležitejšie v tejto chvíli, keď USA sa stiahli z parížských dohôd a vlastne tým pádom porušili historickú dohodu. Chcem povedať, že EÚ a Čína 2. júna na samite opätovne potvrdili vôľu ratifikovať dohovor z Kigali, lebo e, je to e, globálny, e, globálna činnosť v boji proti klimatickým zmenám. Tento do, dohovor by mal byť schválený EÚ E, lebo je to prejav boja proti klimatickým zmenám a takisto podporuje udržateľný rozvoj. E, Náš zajtrajší, e, na, naša zajtrajšia debata tu v našom výbore sa bude debatovať o tejto téme a podobne ako pani spravodajkyňa a ja dúfam, že kolegovia vystúpia v prospech tejto ratifikácie tak, aby E, sa e, v čo najskoršej dobe e, stala ratifikácia realitou. Ďakujem pani Dali. Ďakujem veľmi pekne, pán mne predsednička, hovorím v mene Jolane Nateňového spravodajcu a v jeho mene by som v prvom rade by som chcela poďakovať pani Konečnú za návrh odporúčanie. Naša politická skupina ich plne podporuje a musíme e, stále zdôrazňovať najmä v súčasnosti, e, že e, klimatické zmeny mali byť prioritou pre Úniu a svetové spoločenstvo. Počas uplynulých rokov Európska únia sa snažila nájsť dohodu na medzinárodnej úrovni s tým, aby sme zapracovali FC do Montrealského protokolu a rýchla ratifikácia novele z Kigali musí byť našou e, e, jasnou zodpovednosťou. E, náš výbor a neskôr celé plénom by mali sa zhostiť tejto povinnosti splniť svoj mandát a vyslať jasný signál našej podpory boja proti klimatickým zmenám. Môžeme teraz imať e, e, e, 10 rokov Montrealského protokolu, čo považujem za úspech pri ochrane životného prostredia. Dohoda z Kigali z oktobra minulého roku bolo ďalším milníkom, preukázala naše odhodlanie chrániť planetu. Novela z Kigali je dôležitým krokom pri konkrétnej implementácii Parížskej dohody, pretože postupné e, odborovanie HFC bude prispievať e, e, k zabraneniu zvýšeniu teploty o 0,5 stupňa. Musíme implementovať túto dohodu bez akýchkoľvek kompromisov a členské štáty sa musia zhostiť svoje zodpovednosti a znižiť výrobu a spotrebu týchto látok konzistentne. Musíme pokračovať v ratifikácii dohody s Kigali, aby mohla nadobudnúť účinnosť. Domnievame sa, že Európska únia by mala ísť príkladom a zbaviť sa HFC a to čím skôr s tým, aby sme podporili ochranu e, klímy a išli príkladom na medzinárodnej scéne. Je dôležité preukázať, že sme odhodlení e, urobiť transformáciu na dlhodobo držateľné alternatívy, že to je realizovateľná a bezpečná a ekonomicky dosahnateľná. Domnievame sa, že Európa dokáže e, zachovať svoju konkurenciu schopnosť, pokiaľ ide o inovatívne technológie e, chladenia. E, tento proces je e, dobrým východiskom pre ďalšie aktivity pri ochrane životného prostredia a naša podpora musí ísť príkladom ako socialisti a demokrati. Podporujeme návrh odporúčaní pani spravodajkyne a budeme príslušným spôsobom sa spravovať pri hlasovaní. Ďakujem pekne socialistom a demokratom. A teraz ďalší rečník pani Rizmene skupiny ALD. Merci, madame la présidente. Je vais Ďakujem, pani predsednička. Budem stručná, nebudem opakovať to, čo už bolo povedané. Toto pre liberálov nie je kontroverzná téma. Pre nás to bude pozitívne odhlasované bez pozmenujúcich návrhov mimo my úplne podporujeme našu spravodajkyňu pani Konečnú, podporujeme rovnako všetky dôležité výzvy, ktoré súvisia e, s touto naliehavou výzvou k ratifikácii v členských štátoch. E, e, tento montrealský protokol, ktorý bol podpísaný pred 25 rokmi, prináša svoje ovocie. Ja som čítala vo všetkých článkoch a dokumentoch, že E, vlastne sa e, zlepšila situácia na e, území, ktoré zodpoveda Indii. možno by bolo zaujímavé pripomenúť, kde sme boli pred 25 rokmi. Vtedy v inom svete, v inom období hlavné výzvy pred planétou boli veľmi vzdialené od boja proti klimatickým zmenám. Vďaka Montrealskému e, protokolu my sme e, zrušili veľa substancií, ktoré e, stenšujú ozónovú vrstvu a dodatok z Kigali, ktorý bol dohodnutý v roku 2016, má za cieľ zredukovať HFC, ktorý, aj keď ozónovú vrstvu neporušuje priamo, je to veľmi silný skleníkový plyn 14 krát silnejší ako CO2. Používa sa v klimatizačných zariadeniach a v chladiacich zariadeniach, takže my vítame toto rozšírenie e, záberu e, Montrealského protokolu a my dnes pripomíname, že je veľmi dôležité, lebo e, prijatie týchto E, pretože tý, prijatie tohoto bude znamenať e, zníženie teploty o pol stupňa alebo nenarastenie skupiny e, teploty o pol stupňa. To je veľmi dôležité, pretože to predstavuje obrovské množstvo energie a možno, že ešte mm, si dnes môžeme klásť otázku o postojoch USA. Vieme, že John Kerry bol zástancom tejto dohody a teraz vidíme, že Trumpová administratíva sa stiahla z celej agendy boja proti klimatickým zmenám. Takže možno by bolo dobre, keby sme si ojasnili, aká je teraz situácia v tejto oblasti. A v tomto smere chcem položiť aj otázku komisii. Ďakujem. No, Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Eckert. Ďakujem, pani predsednička. Tu e, vystupujem menej Margaret Auken, ktorá e, by mala vystúpiť o tejto správe, ale je to jednoduchý súhlas Ďakujem pani spravodajkyni Konečnej za prípravu tejto správy, ktorú plne podporujeme. Samozrejme, ide tu o úspešný príbeh toho, ako európska legislatíva môže ísť príkladom a podporovať e, globálne aktivity. To je dôležité zdôrazniť. To bol jeden z mála e, e, zákonov, ktoré sme mali o klíme počas prechádzajúceho funkčného obdobia a to okamžite vplynulo medzinárodné rokovania a vyústilo do úspechu z Kigali minulý rok. Častokrát ľudia kladú otázky, či musí Európa robiť to, e, či ono, či musí s príkladom. A tu je príklad toho, ako naše konanie e, e, spôsobuje globálne aktivity a pokiaľ táto globálna novela sa zrealizuje bez výhrad, to bude môcť znamenať, že oteplovanie sa znižuje pol stupňa to znamená, že to je príklad e, jednoduchej úlohy, kde treba konať čím skôr. A keby sme nekonali vtedy, e, bolo by e, ešte pochybné, či by sme dosahli to, čo sme dosahli v Kigali. Otázka na komisiu potom, ako e, e, e, ratifikujeme túto úpravu Montrealského protokolu, samozrejme musíme očakávať aj implementáciu tejto novely aj v Európskej únii a tu je záležitosť licencovania dovozu a vývozu e, v zmysle dohody z Kigali a vieme, že v európskej legislatíve to zatiaľ nie je plne implementované. Samozrejme, môžeme e, odkazať na systém kvót, ale týka sa to iba dovozu a nie je to systém eh, Eh, monitoringu a to potrebujeme. Takže pýtam sa komisie, do akej miery chcete zaistiť, aby sme implementovali aj túto súčasť e, e, dohody z Kigali po urýchlenej ratifikácii, ktorú plne podporujeme. Ďakujem pekne, pán Piticini. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať pani Konečnej za uskutočnenú prácu. S protokolom, s montrealským protokolom sa skoncovalo z HFC, a to najmä pre aerosoly a tak ďalej. Boli nahradené, pardon, chlorové zlučeniny boli nahradené HFC, ktoré tiež e, prináš, prispievajú k, ku klimatickým zmenám, k oteplovaniu a to je e, oteplovacia schopnosť HFC je tisíckrát vyššia ako pri e, uhlíku. Pokiaľ ide o budúcnosť, tak e, tí, ktorí sa zaoberajú ozónom, musia hovoriť s tým, kto sa zaoberá klimatickými zmenami a oteplovaním klímy, pretože často tu zaznievajú nesprávne informácie. My potrebujeme nový model dekarbonizácie, pretože HFC môžu byť nahradené disponibilnými e, substanciami, ktoré sú ekonomicky výhodné a môžu sa používať vo všetkých prípadoch, kde sa používa teraz HFC. A teraz Európska únia vlastne e, má za úlohu byť na čele e, týchto nových technológií. Pokon pani Dornalo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani e, Konečnej za prezentáciu. HFC sú e, dokázateľne zvyšujú skleníkový efekt a preto je dôležité, aby sme ich postupne odstránili. Ja by som chcela zdôrazniť dva dôležité body. Poprvé, chcem pripomenúť, že HFC e, mali byť E, trvali, trvalou náhradou CFC alebo HCFC. Tieto boli zakázané Montrealským protokolom 1987, pretože e, porušovali ozónovú vrstvu. E, nahradili sme ich zložkami HFC, ktoré tiež ohrozujú planétu, pretože prispievajú k posilňovaniu skleníkového efektu. E, dohovor z Kigali chce zrušiť HFC. Treba dávať tento pozor na to, čím nahradíme HFC, e, aby sme nahradili HFC alternatívnymi, udržateľnými e, substanciami, ktoré budú dlhodobo používateľné a nebudú škodiť. Ide tu najmä o symbolický akt, pretože do, dohoda bola podporovaná a negociovaná štátmi. Protokol podpísala 197 štátov a bude ratifikovaná členskými štátmi EÚ. Dohoda z Kigali je e, ovocím medzinárodnej spolupráce štátov e, na základe Montrealského protokolu. Veľmi pekne ďakujeme teraz v mene komisie pán Owen. Ďakujem, pani predsednička. Pekné dobré ráno všetkým. V prvom rade ďakujem pani spravodajkyni za správu, ktorú urobila veľmi e, efektívne, veľmi účinne a má e, e, v nej veľmi jednoznačné závery. Je to veľmi užitočné z hľadiska rýchlejšieho uzavretia tohto spisu, rýchlej ratifikácie a pomôže to rade ukončiť svoju prácu začiatkom jesene s tým, aby Európska únia mohla uložiť e, svoje oznámenie o ratifikácii. Hneď ako to bude prakticky možné. Ale e, ako viete, členské štáty e, konajú nerovnako rýchlo a dúfame, že v konečnom dôsledku to dobehnú a ukončíme túto prácu ešte pred lehotou v januári roku 2019. Kolegovia tu nastolili viacero otázky. Prvá otázka sa týka postoje Spojených štátov tomuto protokolu a e, jeho úprave. Úprimne povedané, Spojené štáty išli príkladom e, e, a najmä do John Kerry to veľmi aktívne podporoval, ale situácia sa zjavne zmenila. Zatiaľ nemáme však žiadne dôkazy toho, že postoj konkrétnych odborníkov alebo politikov sa v tejto veci zmenil. Uvidíme, e, e, e, o niekoľko týždňov v Bankoku sa zídu príslušné štáty, uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ sme nezaregistrovali žiadne zmeny postoja našich protiažkov. Pokiaľ ide o implementáciu tejto novely, vo všeobecnosti Európska únie je veľmi dobre pripravená, aby splnila všetky požiadavky tejto dohody pretože už existujú nariadenie eh, mm, Európskej únie o F, plyne FGAS nariadenie. Pokiaľ ide o licencovanie a prekladanie správ, eh, eh, urobili sme určité zmeny v systéme prekladania mm, správ aby sme reagovali na túto novelu a najmä pokiaľ ide o udelenie licencií, protokol nedefinuje licenčný systém E, máme systém e, kvót, e, tam sme trošku zmenili prekladanie správ a to plne zodpoveda požiadavkám protokolu. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz, pani Konečná, ak chcete to nejakým spôsobom uzavrieť, vyjadriť sa, nech sa páči. Ďakujem kolegom za rozprávu a verím, že zajtra E, v hlasovaní jednomyselne tento návrh podporíme tak, aby sme jasne ukázali naše stanovisko voči členským štátom aj voči celému svetu. Uh, uh, všetkým dovolte, aby som vám pripomenula, že mm, dnes o 5. E, e, vyprší termín na prekladanie pozorňujúcich návrhov a hlasovať budeme zajtra v pléne. Sa bude hlasovať v júli. A teraz prejdeme na ďalší bod ide o, snahu bojovať proti e, e, ďalkovomu znečistovaniu vzdušia, prechádzajúce hranicami štátu a zniženia e, acidifikácie eutrofizácie a prizemného ozónu. Som spravodajky. Nedovolte, aby som vám m, tento návrh rozhodnutia rady, ako veľmi dobre viete, po našej diskusii, pokiaľ ide o revíziu národných stropov, E, sme e, si uvedomili, že znečisťovanie má značný vplyv na zdravie ľudí. Ak chceme zlepšiť kvalitu ovzdušia, samozrejme súvisí to aj s aspektami ekonomiky, musíme postupne tlačiť na znižovanie znečisťovania v európskom regióne práve v súvislosti s e, diálkovým znečisťovaním ovzdušia zatiaľ poznáme 8 protokolov a ten 8. Jeteborský, to je protokol, ktorý má za úlohu dosiahnuť znižovanie e, <clears throat> acidifikácie, eutrofizácia prízemného ozónu. E, limity sa aktualizovali, pokiaľ ide o emisie a v tejto súvislosti sa hovorí o tzv. čiernom uhlíku, alebo sadzí, o sadziach. A e, ide o to, aby sa tie e, hodnoty, na ktorých sme sa dohodli, aby sa stali záväznými. A po najnovšie pozmeňujúce návrhy k protokolu budú implementované cestou smernice, ktorá vstúpila do platnosti 31 decembra 2016. Takže si myslím, že teraz už sme na najlepšej ceste, aby sme zlepšili ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, keď hovoríme o ďalkom znečisťovaní ovzdušia. Ja teda vítam rozhod- návrh rozhodnutia rady a myslím, že máme tu dokonca aj tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o túto tému a rada im dám priestor. Pán Luči, nech sa páči. Áno, no, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto je ratifikácia pozmeňujúcich návrhov, s ktorými súhlasíme. Zmena Jeteborského protokolu, ktorý pritvrdzuje niektoré limity e, v súvislosti s ďalšími znečistujúcimi látkami, Myslím, že sa uberáme dobrým smerom a podporíme tento materiál. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Paluči. Pani Görling má slovo. Ďakujem za slovo. Ja nemám, čo by som doplnila k tomuto. Podporujem ten materiál a teším sa na ten deň, kedy naši občania už nebudú e, musieť cítiť dopady znečisťovania vzduchu. Ďakujem. Z Alde je tu niekto? Aha, pani Konečná, nech sa páči. Aha, môžete povedať, že podporujete, že? Nech sa páči, ďalší rečník. A môžem povedať, že nepodporujem, ale to by bolo nové a bolo by to nesprávne. Hovorí pán Eichhout. Samozrejme, podporujem a je, máte absolútnu pravdu, pani predsednička, že EU implementuje tieto hodnoty cestou eh, stropov národných emisí a nakoniec eh, začala Európa ako líder a viedlo to k tejto celkovej akcii. A teraz vidíme, že aj členské štáty počas rokovaní začali mať postoj, nechoďme nad to, čo stanovuje Jeteborský protokol. Takže zrazu práve tí ostatní vo svete sa stávajú tými lídrami. A my tu na, proste hovoríme o zdraví našich e, občanov a zrazu Európska únia ako keby nechcela byť lídrom v tejto novej aktivite. A teda Global Action samozrejme v plnej miere vás budeme podporovať. Pán Ekot, ďakujem. Pán Fedičíny? Už dovolte, aby som doplnil niečo k tomuto. Samozrejme, naša skupina je tiež za pozmeňujúci návrh, pretože je správny a je správne, že sa hovoríme, že sa tu hovorí aj o krátkodobíkom znečistení, ale hovoríme tu aj o diaľkovom znečistení a preto by sme si mali vziať, alebo zamerať sa aj na to, aké rozhodnutia nedávno prijal prezident Trump a teraz podporuje práve uhlie ako hlavný zdroj energie. A takže nakoniec to zaplatia nielen obyvateľia USA, ale celý svet. Takže musíme byť e, dosť odvážni pri podpore akékoľvek iniciatívy, ktorá podkope túto dohodu medzi USA a EU. Takže kolegovia, predpokladám, že všetci sme environmentalisti, ale E, niekto podporoval aj TTIP napríklad a to ešte neprešlo. A ešte tu je aj CETA. A aj tam je mnoho záujmov, skrytých záujmov nadnárodných spoločností. Takže nie je to len otázka toho, že Trump odkráčal od Parížskej dohody, ale keď budeme obhajovať TTIP a CETU, tak je to rovnako zlé. Ďakujem. V mene komisie pán Blenders, nech sa páči. Prajem dobrý deň, prajem a ďakujem vám za prácu na tejto téme. Sme veľmi radi, že sa tu uberáme cestou k ratifikácii tohto materiálu. Komisia e, samozrejme navrhla toto ešte v decembri 2013, tento materiál. A v tom čase sa to publikovalo ako súčasť balíka komisie a ako sa spomínalo, boli tu aj dva ďalšie legislatívne návrhy, ktoré boli súčasťou toho balíka. Išlo o smernicu, ktorá sa týkala stropov, emisí na národnej úrovni a potom ešte aspekty spalovania. A keď hovoríme, že momentálne e, len tri strany e, tento ratifikovaný protokol, pardon, tento revidovaný protokol zratifikoval v rámci nich je aj USA. Takže e, máme záujem, aby sa to aj z našej strany ratifikovalo čím skôr. Tým, že sa to bude ratifikovať v e, e tak členské štáty budú mať otvorenú cestu na implementáciu a Samozrejme, bude to mať vplyv aj na e, východnú Európu a potom aj strednú Áziu. Tí sa určite budú snažiť prispôsobiť tejto kritickej mase. Predpokladám, že toto e, čím skôr teda vstúpi do platnosti tento zrevidovaný protokol. Chceme len zdôrazniť podobne ako aj e, niektorí predročníci, že aktívna spolupráca s tretími krajinami pri znižovaní škodlivých emisí je nesmierne dôležitá. Nedávne štúdie poukazujú na to, že nárast znečistenia ovzdušia v Číne, v Indie napríklad, to spôsobuje ešte ďalšie je znečisťovanie vzduchu ako pozadia aj napríklad v EÚ. Preto zdôrazňujeme aspekt spolupráce a dodržiavanie medzinárodných dohovorov, napríklad aj tento dohovor o znečisťovaní ovzdušia ale aj napríklad e, aspekty tzv. E, koalície za čistejší vzduch. Clean Coalition. Samozrejme, verím, že zajtra sa to hlasovanie prebehne pozitívne. A ešte jedna vec, ktorá, ktorú spomínal pán Eichhout. V tom zmysle, že členské štáty EÚ nechcú zajsť ďalej, než čo stanovuje tento protokol. Áno, je to pravda. E, to sa týka obdobia do 2020, tam sa stanovujú práve e, tie hodnoty aj na obdobie po roku 2020, ale e, stanovujú sa tu aj určité limity až do roku 2030 pre členské štáty, takže nakoniec si to e, budú prísnejšie než tie hodnoty, ktoré sú teraz v Jeteborskom protokole. Ďakujem pekne za podporu tohto materiálu. A ak ešte niekto chce predložiť e, pozmeňujúci návrh, máte čas dnes do 17. Hlasovať sa bude zajtra. A predpokladám, že v septembri to už prejde do ďalšie etapy. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu. A to je vlastne séria námietok, vychádzajúce z článku 106 pod schvalovanie určených látok. Máme tu tiametoxam, potom imidakloprid a klotianidín. Dúfam, že som to vyslovila správne, pani Gerling, pravda? Takže ďakujem vám veľmi pekne. Pani spravodajkyni, pani Gerling. A hneď jej dám priestor, aby nás uviedla do témy. Ďakujem veľmi pekne. Ja osobne sa nebudem pokúšať správne vyslovať tieto látky. No, ale v podstate tento návrh komisie rozširuje už tie obmedzenia, ktoré sú teraz v e, platnosti. A týka sa to vlastne potom všetkých e, plodín. Dosť ma to prekvapilo, pretože už teraz práve e, prebieha proces ohľadne e, týchto výrobkov a ešte e, celková štúdia sa e, ešte nebola uzavretá a v januári tohto roku sa veľmi jasne povedalo aj z toho hľadiska, že súčasné tieto látky nemajú nejaký vplyv na opelovanie. Takže naše možnosti námietok sú obmedzené, ale hovorí sa tu o tom, že niekto vlastne prekročil svoje právomoci a preto som e, vyslovila výhradu. Článok 21 nariadenia PPP umožňuje komisia, aby prehodnotila a opravila súčasné schválenia len vtedy, ak dôjde k záveru, vychádzajúc z nových technických a vedeckých poznatkov, že schva- kritéria schválenia už nie sú plnené. Bod 3 a 3 dodatku 2 hovorí o tom, že preto komisia musí preukázať tým, že už je náležité hodnotenie rizik, že príslušné aktívne látky eh, predstavujú nepriateľné riziko. Nepriateľné riziko pre kolónie včelstiev. EPSA identifikovala vysoké rizika tým, v súvislosti s týmito troma látkami, ale ešte, aj keď dáme bokom kritiku z toho e, kritického materiálu, Komisia ako manažer rizik e, musí toto vyhodnotiť. Čiže nie je teda zatiaľ doložené komisiou, že to sú nepriateľné riziká. Namiesto toho tieto návrhy, ako sa zdá, vychádzajú predovšetkým z medzier v poskytovaných údajoch. A preto sa e, musí aplikovať princíp proporcionality vieme, že by to mohlo mať výrazný dopad na polnohospodárstvo. Najmä keď hovoríme o protokole číslo 2, tak kroky únie musia byť náležité a potrebné, aby sa dosiahol cieľ, ktorý sa tu žiada dosiahnuť. V tomto zmysle ale nevidím tu, že by sme sa práve týmto smerom uberali. Nevidíme pozitívne dôkazy o tom, že by tam e, naozaj bolo nepriateľné riziko pre včelstva. A vlastne sa nepodarilo dopad e, súčasných obmedzení, nejaký pozitívny dopad dokázať. Takže nie je jasné, že je potrebné, keďže existuje aj viacero menej náročných opatrení. To sa dá uplatniť. Napríklad e, úpravy v plodinách alebo nejaké zmeny pri siatí. Komisia mohla počkať nejakých pár mesiacov, kým E, sa ukončí e, daný súdny proces, ktorý v súčasnosti prebieha. A potom hovoriť o ďalších otázkach. Komisia, ktorá sa snaží e, vlastne prejudikovať rozhodnutie súdu, asi nie je v najlepšej pozícii. Neviem, prečo sa uberá práve touto cestou. Keď hovoríme o právnych a v vedeckých aspektoch, ale ak ich dáme bokom, tak môžem povedať, že úprimne mám pocit, že komisia nezvážila dostatočne nepriame dôsledky tohto návrhu. E, Viaceré z nich majú veľmi negatívne e, dopady z hľadiska environmentálneho. Jednak ide o ďalšie postrekovanie s e, pesticídmi a toto môže skutočne môže viesť aj k zvýšeniu emisí CO2 a, a tak ďalej. Čiže je tam sporný benefit. Ďalej, e, zmeniť typ plodín z hľadiska, alebo zvýšiť import. Teda, ak polnospodári nedokážu pestovať plodiny, pretože by sme zakázali pestovanie týchto produktov, to neznamená, že tieto veci nechceme konzumovať. Proste sa dovezú zvonka. A tie isté produkty sa budú používať aj tak, a v podstate by tu došlo k určitému úniku. A možno pre ešte dôležitejšie, hlavne to je dôležité pre náš výbor, a aspekty zdravia. A keď by sme povedali, že áno, však sa tá práca urobí. Ja si myslím, že kotonoidy nie sú veľký problém a pred 5 rokmi sme tu sedeli na tomto výbore a hlasovali sme za to, aby išlo viac e, rozpočtových prostriedkov do projektov výskumu, ktoré sa týkajú umrtnosti včiel. E, vytvorili sme referenčné laboratória, ale o tomto už teraz nikto nehovorí. Hovorí sa len o kotonoidoch. A v podstate sa úplne odviedla pozornosť od týchto dôležitých tém. A som presvedčená o tom, že sa musíme vrátiť a venovať sa tým dôležitým otázkám a neobvinovať zo všetkého len pesticídy a v podstate nie dôkazov o tom, že majú taký negatívny vplyv. A prečo ešte by sme mali viac obmedziť e, užívanie týchto pesticídov? Možno je tam nejaký ideologický tlak. Počúvala som vyjadrenia kolegov, ktorí lobujú, e, sú to záujmy samozrejme veľký, veľkopodnikateľských skupín, často sa to hovorí ale dovolte mi povedať, že ja som, mám pocit, že e, mám až príliš veľa lobbystov, ktorí sa na mňa obracajú práve v opačnom, proti, e, proti, proti pesticídom. Chcú úplne eliminovať pesticídy z polnospodárstva. Bez toho, že by nám povedali, ako sa potom vlastne budeme v budúcnosti dieť krmiť. Bez toho, že by sme venovali náležitú pozornosť tomu, že by sme používali pesticídy. Teda Mali by sme hovoriť, ako zodpovedne používať pesticídy a aby sa podávali na správnom mieste, v správnych množstvách a aby sa eliminovalo také spracovávanie osív, ktoré by v podstate ide o to, aby ich nebolo treba postrekovať, tak toto poviem. A ide o to, že pri týchto produktoch nedochádza k šíreniu postrekov aj na iné územia. Ak ste presvedčení o tom, že sa chcete zbaviť pesticídov z európskeho polospodárstva úplne, tak potom chápem ich stanovisko. Ale toto nie je moje stanovisko a predpokladám, že e, v podstate mnohí z, viac, z vás teda viac menej nechtiac pochodovali do toho, že podporujú tie návrhy. Takže, ak dovolíte, na záver svojho expoze krátkeho by som chcela poukázať na to, že máme záujem o priamu demokraciu, takže prosím, príďte na moje podujatie dnes večer. Ide o vedecké otázky a ide o dôkazy a určite bude mnoho občanov, ktorí vám budú chcieť povedať, aby sa rozhodnutia prijímali na báze vedeckej, nie emocionálnej. Ďakujem. Ďakujem, pani Gerlin. Vážení kolegovia, o 11. sa k nám pripoja kolegovia z ITRE. A dám, povedzme, minitu priestoru tým, ktorí sa hlásia, ako to urobíme niektorí z vás. Takže možno sa rozumieť tak, že niekto dostane slovo, niekto nie. Alebo môžeme robiť to, že nerobím nič. Alebo vás poprosím, aby ste nešli príliš do hĺbky témy. Takže začneme tieňovými spravodajcami. Mene skupím Pálenc za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokúsim sa vyjadriť veľmi stručne. Teraz zastupujem kolegu Petra Jára. Chcel by som e, e, povedať, že súhlasí s pani kolegyny Gerlingovej. A to zo štyroch dôvodov. Pán kolega Jar eh, hovorí o tom, eh, že právny eh, základ komisii smernica pri hodnotení rizik pre včely väčšina členských štátov pred tromi rokmi tento dokument odmietla, takže nie je to legitímny právny základ EFSA iba v novembri eh, by mala eh, sa viedriť eh, ohľadom vedeckých dôkladov pre lidy. A musíme počkať na vedecké vyhodnotenie. Okrem toho, toto je neproporcionálne, nie je primerané. Treba uplatniť opatrenie na zníženie rizik a napokon e, po štvrté, e, neexistujú alternatívne e, prostriedky ochrany rastlín pre viaceré plodiny a je možné znižiť riziko pre včely a ostatné užitočné druhy hmyzu a stanovisko pána Jara zastupuje aj jednotné stanovisko skupiny EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem slovo, pani Gutoland. Ďakujem za slovo a rešpektujem, že máme málo času, takže sa pokúsim veľmi v stručnosti vyjadriť, ale poprosím, neprerušte ma. <laughs> Je to veľmi dôležité, totiž je to jedna z dôležitých tém pre našu skupinu a preto sme sa na to veľmi dobre pripravovali. Sme, som presvedčená o tom, že tu máme vážny problém v Európe, keď vidíme, že nám umiera, umierajú včely a máme aj vedecké správy k dispozícii, ktoré poukážujú na to, že sú to chemikálie, ktoré spôsobujú e, tento jav. Toto práve e, je silný alebo výrazný vedenský koncenzus, že sú to práve chemikálie, ktoré spôsobujú túto, tieto vážne škody na včelstvách. Takže nesúhlasím s pani spravodajkyňou. A ten mix, ktorý je teraz e, zakázaný v Európe e, od roku 2013, poukazuje na to, že tieto tri e, látky spôsobujú veľké riziko pre včely. A keď hovoríme o čiastočnom zákaze, že by sa proste na čas zakázalo využitie týchto prostriedkov, ale potom E, odtedy, čo sa to, o tomto začalo hovoriť, tak prišlo mnoho štúdium, štúdií e, v súvislosti s kotonoidmi. A to sa týka nielen včenstiel, ale e, sú to aj vodné e, chrobáky, teda vod, vodný hmyz, chrobáky, motýle a dokonca ryby e, boli týmto negatívne ovplyvňované. Takže sa uvažovalo o moratóriu na využitie týchto látok. A vzhľadom na lepšie vedecké poznatky sa ukazuje, aby sme podporili ten zákaz. Aby sme teda už keď niečo chceme e, urobiť takého, čo je dôležité. Proste ide o chemikálie, ktoré škodia ekosystému. Musíme tieto látky proste odstrániť, pretože poškodzujú náš ekosystém a všetky príslušné odborné dáta poukazujú na to, že, že proste je to jasný prípad toho, že sa tu jedná o princípy obozretnosti a substitúcie. A toto chcem v rámci EU podčiarknúť. A vieme, že nakoniec aj občania to od nás požadujú. Máme 4,5 milióna európskych, Európanov, ktorí nás podporujú tým, že podpísali petíciu, aby sa tieto neonikotinoidy zakázali. Takže myslím, že budeme mať o čom hovoriť dnes večer s pani spravodajkyňou. A je dôležité, že my ako parlament, aby sme sa dokázali aj ako v našom výbore postaviť za ochranu tých správnych zásad, že teda len tie vedecky povolené chemikálie, ktoré sú kvalitné, sa môžu používať. Ďakujem. Pán Fervanc? Áno, Pani Gerling, viete, že si vás veľmi vážim a som sa zúčastnil s vami tejto iniciatívy, ale dnes sa úplne rozchádzame. Domnívam sa, že ste zaslepená lobovaním chemického priemyslu. Vidím tu uh, ich predstaviteľov. Texty, ktoré ste predložili, som už dávno čítal a dostal som ich dávnejšie. Prejdeme k praxi. My štúdie stanovenia neokodímu, mm, o tom sa nediskutujem. Um, um, existujú tri druhy e, nikotidínov a ich pôsobenie od polovice augusta do začiatku maja alebo apríla sa používajú stále, to znamená v polovici e, decembra sa objaví nejaký mikroorganizmus, o 3 hodiny je zabitý. A v našom parlamente sme dennodenne hovoríme o strate biodiverzity. Dennodenne máme mm, programe pre rôzne zvieratá, ktoré žijú v našich mm, poliach, ale nemajú mm, šancu prežiť. Nejde iba o e, včele, ide o nepredstaviteľnú mnohorakosť e, mikroorganizmov e, na našich poliach, ktoré už neexistujú. A už 40 rokov E, počúvame o negatívnom e, vplyve, ale už e, dochádza zniženiu tejto kapacity. Toto nepochybne spôsobuje aj určitý vplyv na rastliny. Firma Bayer O nej sme už dávnejšie hovorili a táto firma e, tvrdí, že tieto sústavné, jednodenné, každomesečné e, používanie insekticidov je nesprávnou cennou, e, cestou, prepačte. Nie je to tak, že raz to postriekate a máte pokoj, pani Gerling. Ja vás srdečne e, pozývam, aby ste prišli ku mne a uvidíte, že všetky rastliny krásne prežívajú bez nikodímov. A existuje alternatívny e, e, výrobok. Veľké firmy tohto sveta chcú využiť možnosť ešte dva roky predávať E, tento vysokotoxický e, výrobok e, a až potom nasadiť alternatívne, keď vaši vnúci alebo deti chcú vidieť mikroorganizmy na poliach, musíme zakázať tieto smrtiace prípravky, ktoré nepotrebujeme. Pán Florence, som si stal, že ste mohli hovoriť aj bližšie k téme. Hovorili ste 3 minúty aj niečo. To nie je dobrý príklad pre ostatných kolegov. Pani Konečná má slovo. Ďakujem, pani predsvedkynia. Budem stručná, pretože za celú našu skupinu GUE NGL musím povedať, že sa kriticky vyjadrujeme k tomu, že vôbec tento bod preberáme. Ja síce chápem právo každého niečo navrhnúť, ale keď sme takí opatrní voči poľnohospodárom a voči výrobcom týchto substancií, tak sa pýtam, čo bude v Európe alebo na svete bez včiel. Jednoducho nič. A tieto látky ničia včely. To je dokázané. My tu musíme e, fungovať na, nie na princípe predbežnej, ale na princípe absolútnej opatrnosti, pretože ak včely zmiznú z ekosystému, tak už nebude nič. A potom sa možno budeme všetci čudovať, že žiadna chémia, firmy ani poľnohospodári nebudú môcť pomôcť. Preto my nikdy a naša skupina nikdy nepodporí podobné námietky, ktoré nielenže ohrozujú biodiverzitu, ale aj celé ekosystémy v Európe a v Európskej únii. Ak sa môžeme brániť, tak sa bráňme, lebo to je jediný spôsob, ako ochrániť budúce generácie nielen včiel, ale aj života na tejto planéte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Míla. A pani Míla. Vážna pani predsednička, teraz hovorím vo svojom vlastnom mene a nie v mene tieňovej spravodajkyne Alde plne súhlasím s kolegyňou Körling a chcem sa opýtať pána Florence, či on e, o, o, e, hospodarí biologicky a organicky, či má alternatívne e, produkty. E, podľa mňa je veľmi dôležité, že e, už pred e, tromi rokmi sme objednali vedecké vyhodnotenie, ktoré ešte nie je k dispozícii. Musíme na to počkať. E, E, e, ešte aj radiaci dokument sa posudzuje a e, Európsky súdny dvor sa neviedril. Podľa môjho názoru, na základe mojich informácií, neexistujú žiadne alternatívy týmto prostriedkom a v žiadnom prípade sa to e, nezohľadňuje, že pri správnom používaní e, e, technológií postrekov to neohrozuje ani vodné plochy. Ja som nedostala ešte žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že pri mitoploriklotin jedinatiem mitoxan pôsobia skutočne na včely a myslím si, že musíme konať na základe faktov a vedeckých podkladov a preto podporujem námietku pani Gerlingovej. Mr. Faria. Pán Faria, nech sa páči. Ďakujem. Budem stručný. Pokiaľ ide o, tu, o tieto látky, treba používať princíp opatrnosti a keď nemáme dostatočné štúdie, ktoré by dokázali, že tieto substancie buď škodia, alebo sú, majú pozitívny efekt, je fakt, že e, včelstva v Európe sa v posledných rokoch vy, veľmi zredukovali, či už v dôsledky požiarov, azijskej, e, azijskej osy a tak ďalej. A nepochybne my sa musíme snažiť zachrániť naše poľnohospodárstvo a bojovať proti rozširovaniu parazitov. Ale ak nebudeme mať vedľajšie účinky neonikotinoidov, tak pokiaľ ide o námietku, e, ktorú prezentovala pani Girling, tak treba, aby sme nehlasovali za ňu, aby bola zamietnutá pri zajtrajšom hlasovaní. Pokiaľ ide o tieto neonikotinoidy, tak vo viacerých krajinách boli zakázané, pretože naozaj súvisia, e, ich používanie súvisí e, so zánikom včelstiev. A v mojej skupine včera bolo povedané, ako povedal aj pán Florenc, keď ide autom do poli, tak už e, nenarážajú do skla včely v mojej krajine sa tieto produkty nepoužívajú, je tam veľmi veľa hmyzu, ktorý naráža do predného skla vozidla. V mojom prípade, pani predsednička, zajtra budem hlasovať bez vyčitek e, svedomia proti tejto námietke. Mr. Hujdala. Pán Hujdala? Áno, ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Toto je naozaj diskusia, ktorá je skôr politického charakteru a je to vec, e, čo by sme mali nechať skôr vedcom. A je dôležité, aby existovali nejaké postupy a myslím, že EFSA poukázala na toto a myslím, že aj komisia s expertmi na toto poukazuje tiež. Ja mám tendenciu uberať sa tou líniou, ktorú oni načetli, ale predsa nie, tu je určitá otázka, ale sú tu otázky, ktoré sú spomenuté aj v tom, čo hovorí pán Gerlik. Napríklad e, by nám komisia vedela k tomuto niečo povedať, tu si týka tých včelstiev a členské štáty viaceré tiež poukazí na to, že je potrebné revidovať niektoré aspekty tohto dokumentu. Do akej miery toto bude ovplyvňovať dopad, keď sa zakážu neonikotíny. A po druhé, niekedy komisia. Myslím, že v 2012 tam sa spomínalo v správe, že neexistuje prepojenie medzi správnym použitím pesticídov a úbytkom e, včelstiev, populácie včelstiev. Teda e, sledovali sa potom výsledky aj ďalej, alebo sa proste nevenovala dostatočná pozornosť spôsobu použitia pesticídov. Čiže možno aj na tom záleží, ako sa k tomu komisia postavila. Potom je tu otázka, prečo by sme ich mali používať na také plodiny, tieto pesticídy, kde nie je hrozba ohrozenia včiel. Ďakujem. Pani Ikaut, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem zablahoželať Julie Gerling, že je naozaj aktívna aj pokiaľ ide o implement, teda vykonávacie akty. A vidím, že teraz e, e, kolegyňa tiež vidíte tie hodnoty týchto informácií a to ma teší. Ja, skutočne ma to teší, kolegyňa. A vy, som rád, že viete rozlíšiť medzi úlohou EFSA a medzi komisiou, ktorá príjma politické rozhodnutia. A niekedy e, mám pocit, že by by sme sa akoby priamo uberali tým cestou, že slepo budeme nasledovať EFSU. Ale neskôr e, pani Görling sa e, povedzme zvrtne iným smerom, ale vrátim sa k téme. Judy Görling poukazovala práve na to, že niektorí ľudí, niektorých ľudí vedie ideológia. Ja pripúšťam, že sa zamýšľam na, alebo mám na mysli iné ideológie než Judy Görling. Pretože keď sú tu závery EFSA z januára 2013 a hovorí sa e, zo strany EFSA, že je tu vysoké riziko. A potom komisia v máji 2013 e, slúbila, že príde s nejakým hodnotením ďalších dôkazov do dvoch rokov. Komisia mala povinnosť niečo s tým robiť. Potom EFSA robila ďalší výskum, pretože jedna z vecí, o ktorú šlo, išlo, že ak sa to zakáže v 2013, to sa netýkalo ozimín, ale iba letných plodín. Takže EFSA prišla k záveru, že teraz v oktobri 2016 proste EFSA zistila, že sú ohrozené aj ozininy, pretože vlastne tam e, došlo k preneseniu tej hrozby aj z letných na, plodín na oziminy. Takže práve je tu ten princíp e, opatrnosti, o čom sa tu hovorilo. Takže úprimne mi nie je jasné, totiž ako sa tento uplatňuje. Ak práve sa oprieme o tento princíp a ho budeme riešiť a ho zohľadňovať to, čo hovorí EFSA aj komisia, tak potom mám pocit, že tu skôr vec e, ideológie, že sa tu prichádza s nejakými námietkami. Ďakujem. Pán Grip. Ďakujem ja mám pocit, že... E, otázky, či treba nie e, zahrati, e, zakázať tieto látky, odzneli tu už viaceré argumenty. Treba podľa mňa počkať na výsledky odborníkov a až potom sa rozhodnúť som toho názoru, že je veľmi dôležité, aby sme sa na to dívali objektívne na túto záležitosť. Na jednej strane e, e, sa tu hovorí o stratách pre poľnohospodárstva a nežiaduce dôsledky v prípade, že sa použijú nejaké alternatívne e, prostriedky. Pán Florenc a niektorí ďalší kolegovia sa vedeli opačne. Domnievam sa, že potrebujeme mať objektívny náhľad a nesmieme sa rozhodovať na základe emócií. Musíme mať reálne skutočnosťami podložené e, výsledky a na základe toho sme poveden, e, povinní e, sa rozhodnúť racionálne. A na základe toho budem sa zajtra rozhodovať. Sme vystavení tlaku z oboch stran a natiská sa otázka, či názory mimovládnych organizácií sú rovnako dôležité ako názory výrobcov alebo iných odborníkov. Takže e, čelíme určitej e, dileme, máme argumenty za a proti a napokon musí sa vyjadriť celý, výr, e, e, musí sa vyjadriť celý výbor. Ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že to tu odoznelo takto. Určite ale v mnohých prípadoch e, členských štátov to takto nie je. A keď hovoríme o včelách, tak určite včely sú potrebné v aj v Európe aj inde, vo svete a preto je potrebné zachovať kolónie včelstiev, pretože sú pre našu spoločnosť veľmi dôležité, hlavne pokiaľ ide o potravinárskú výrobu. A keď tu počujeme, hovoríme o vedeckých e, štúdiách a tak ďalej, áno, je ich e, dosť. Aj, máme aj vedeckú literatúru k dispozícii. Napríklad neokotonoidy neohrzujú len včelstva, ale aj vtákov, vodné, vodných myš a aj motýle. Nakoniec Greenpeace má tiež správu o tom, že v niektorých krajinách, predovšetkým teda v niektorých krajinách sa poukazuje na pokles kolónií, hlavne e, v blízkosti polí, kde sa plodiny upravujú cestou neonikotinoidov. Takže treba práve brať do úvahy aj to, čo hovorí EFSA hlavne v súvislosti s vysokým rizikom pre včelstvá. Áno, toto je pravda, že tieto látky nemusia byť jediným dôvodom toho, že dochádza k ubudoniu kolónií včelstiev. Som presvedčená o tom, že komisia pri implementácii týchto nariadenia, ktoré má zakázať tieto tri látky, že by tým prispela ku e, záchrane včelstia v Európe. A my musíme niečo urobiť. Nemôžeme proste pokračovať len tým, že nám stále bude niekto hovoriť, že toto, tieto látky sú ako potrebné zlo a, a proste nemusíme schvalovať akúkoľvek látku, ktorá sa používa v polnospodárstve, aj keď je tu vysoké riziko a tento parlament, pre všetkým tento výbor, musí k tomu zaujať razantné stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sloven pán Verent z komisie. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dovolte, aby som začal tým, že najprv poukážem na fakt, že pani Kaolín má absolútnu pravdu. A keď hovoríme o opatreniach, tak treba vychádzať aj z toho, že komisia prekročila svoje implementačné právomoci, ale nejde o to. Práve naopak, fungujeme presne v rámci toho, čo máme stanovené daným nariadením. A Eichhout o tom hovoril, že keď e, sa hovorí o obmedzení e, neonikotinoidov v roku 2013, tak vlastne práve vznikla povinnosť e, prísť aj s datami, ktoré to potvrdia. A tieto boli, a keď to bolo teda predložené, tak závery EFSA poukázali na to, že tieto látky nie sú bezpečné. Preto komisia nemala iný, inú možnosť, než konať a zrevidovať predchádzajúce e, reštrikcie a nakoniec už sa neschválilo to, čo sa ukazovalo ako nie bezpečné. A vidíme teraz, proste, ako sa to odráža v nariadení. Pani regula- e, hovorila aj o štúdie JRC že sa tam nehovorí o dopade na opelovanie. Myslím, že to nie je presné vyjadrenie toho, o čom hovorí tá štúdia. Štúdia hlavne sa skúmalo u polnohospodárov, ako reagovali na tie obmedzenia z roku 2013 a naozaj sa poukázalo aj na využitie alternatívnych technológií. A tu sa, keď hovoríme, že neexistujú tu alternatívy, tak to nie je správne, nie je to presné. A vlastne dostali otázku polnohospodári ohľadne toho, čo si myslia o E, tom, aký to môže mať dopad na hmyz, ale žiaden prieskum by e, vlastne, ako sa zdá, nepotvrdil nejaký zvyšený dopad na včelstva. Pani Görling tiež kritizovala, že hlavné problémy, na ktoré narazila EFSA, e, sú medzery v dátach. No k tomuto by som chcel povedať, že zásada nariadenia je v tom, že bezpečné používanie treba dokázať a nie naopak. Toto nenastalo a preto F, závery sa sú také jasné, aké sú. Viacerí hovorili o dokumente, ktorý sa týka usmernenia ohľadne o Toto sa opiera EFSA. V prvom rade chcem pokázať na tom, že predchádzajúci e, dokument EPO e, o včelstvách, ten každý uznáva, že už je zastaralý a tam sa nepredpokladá žiadne hodnotenie rizík, napríklad v súvislosti s úpravou osív. Takže tento nový dokument EFSA, to je ten najlepší odborný dokument, ktorý máme v rukách a pán Hartoman sa pýtal, či revízia tohto usmernenia, alebo akokoľvek revízia, či by to ovplyvnilo naše rozhodnutie, ale je to špekulovať. Je to proste špekulatívna potom odpoveď, ktorú by som mohol na toto dať. Ďalej otázka od pána Hantamu. Či e, niektoré plodiny a ich atraktívnosť pre včely, no hlavne pokiaľ je o repu, či sa, teda o cukrovú repu, či je toto nejaké významné a za žiadnych okolností by to ne, nebolo nejaké výnimočné z hľadiska hodnotenia týchto vplyvov. A F sa poukázala jasne na to, že je tu riziko, že potom tie plodiny, ktoré sa e, zasejú po tej cukrovej repe, to by mohlo znamenať, e, že tie nebezpečné látky ostanú v pôde a potom e, sa dostanú aj do tých ďalších plodín, ktoré tam budú zasiaté. Pani Körling povedala aj to, že by sme sa boli mali pozrieť aj na dopad na produkciu, aj aké sú straty potom vo výnosoch a že bude potrebné viacej dovážať a potom tu išlo aj o hodnotenie vplyvov, ale môžeme povedať, že z hľadiska nariadenia tam nevidíme nejaký vplyv. A keby sme boli brali do úvahy tieto dôvody ako argumentáciu pri rozhodovaní, potom by sme boli prekročili naše implementačné právomoci. A nakoniec ešte zdieľame to, čo si želá aj pani Görling, ďalej pokračovať v vedeckom výskume E, skúmať včelstva, opelovanie. A myslím, že toto z hľadiska Horizontu 2020 sa dá zrealizovať. A parlament nakoniec aj schválil celý rad projektov, ktoré sa týkajú výskumu zdravotného stavu včelstiev v súvislosti so znečistením životného prostredia, vrátanie použitia pesticídov ale tiež e, sa hovorí o tzv. varšom plátne pre opelovanie. Pán Hauto má, ďalšiu, má aj ďalšiu otázku, či sa aj zaujímame len o vnútorné vlastnosti, samostatné vlastnosti týchto e, pesticídov. Naša odpoveď je áno, máme záujem o to, aké sú tieto vlastnosti. A v tomto smere existuje aj smernica a komisia predniesie aj správu o tomto na jeseň tohto roku o implementácii a o cieľoch teda či sa podarilo dosiahnuť ciele. Čiže áno, záleží nám na tom, ako sa to používa a nie len na vlastnosti ako takých. A tu, myslím, zaujme času e, radšej prestanem, pretože ale, dalo by sa ešte rozvíjať aj ďalej túto tému, ale ďakujem. Takže v podstate je tu mnoho včelstiev. Pani gerling. nech sa páči. Áno, pokúsim sa byť naozaj stručná. Musím povedať, že nič tu také neodznelo, čo by som neočakávala, i keď e, e, ste sa trošku e, krotili. Ďakujem pekne, kolegovia. Samozrejme, a ja by som mohol hovoriť ešte 25 minút a oponovať vám. Pán Skrutovac veľmi jasne povedal opatrnosť a substitúcia ale nie je tu e, žiadne informácie o substitúcii a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme začali premyšľať o tom, ako mm, prehodnotiť legislatívu o ochrane e, rastlín, aby sme preskúmali účinky substitúcie, pretože e, neonix zostane totiž v pôde, ale alternatívne výrobky tiež zostanú v pôde podstatne dlhšie a na širšej ploche. Takže substitučné účinky nie sú presvedčivé. Možno, že z technického hľadiska máte pravdu. Nie je to súčasťou legislatívy ochrany rastlín, ale malo by to tam byť a bolo by dobre, aby E, e, e, tento výbor sa tomu venoval rovnako náčenia, ako aj ochráne včiel pred pesticídami. Nebudem zneužívať váš čas. Ďakujem veľký vám za tak veľký záujem a teším sa na hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovať o tom sa bude zajtra. A teraz vás pozývam na spoločné e, stretnutie s výborom ITRE v miestnosti